<clears throat> Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Začneme schôdzu nášho výboru. Prvá vec, schválenie programu. Nikto nemá žiadne návrhy na zmeny, takže e, program je schválený. Druhý bod na programe oznámenia predsedničky. Vítame tu baroness Nošina Obary z skupiny EKR ktorá je novou náhradničkou v našom výbore. Dnes je veľmi dôležitý deň pre Portugalsko a FAM, pretože Joao Fimanta, náš eh, podpredseda, má dnes narodeniny, takže blahoželáme. And colleagues... Takže to by sme mali. Teraz môžeme prejsť ďalšiemu bodu programu elektronické hlasovanie. Ste všetci pripravení na hlasovanie? Máte hlasovacie kartičky? Tak začneme hlasovať. Prvé hlasovanie smerom k vonkajšej stratégii EÚ zameranej proti manželstvám v útlom veku a núteným manželstvám. Ďalšie kroky. Je to prijatie návrhu stanoviska Daniela, Danieli Ajuto. Kompromis 8 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 45 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 46 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 52 po častiach Prvá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté. 48 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Kompromis 9 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Teraz návrh 54 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 10 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 51 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 11 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 63 za, proti, kto sa zdržal, toto musíme overiť. 63. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté kolegovia, poriadne zdvíhajte ruky, prepačte. Teraz návrh 91 po častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Dobre, overíme. Druhú časť 91. jednotky. Konec hlasovania. Prijaté. 89 za proti, kto sa zdržal, prijaté. 71 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 12 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 78 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 69 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, tuším zamietnuté, ale poprosím overiť. Druhá časť návrhu 69, pardon, prvá časť. Hlasujte. And now the vote is closed. Koniec hlasovania. <clears throat> Zamietnuté. Druhá časť sa nehlasuje, dobré. Takže návrh 70, to je za. Kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 72, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 73, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 13, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 14 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Návrh 97, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 79 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 80 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 15, kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Prijaté. 76. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 77. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 16 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 60, pardon, 81. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 95 po častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. 55 s ústnym pozmeňovacím návrhom, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. 90 za, proti, kto sa zdržal prijaté. 93 za, proti, to sa zdržal prijaté. 94 za, proti, to sa zdržal prijaté. 99 s ústnym návrhom, kto je za, kto proti, to sa zdržal prijaté. Návrh 49 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 53 po častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Tretia časť za. Proti. Kto sa zdržal? Toto musíme overiť. Hlasovanie otvorené. Tretia časť. Koniec hlasovania. Prijaté. Štvrtá časť. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 87 po častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržal. Prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 100 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 47 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 101 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. Druhá, pardon, 82. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz úvodné ustanovenia, jedn, kompromis 1. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 2. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 3. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 4 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 5 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 7 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 23 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijatý, druhá časť za, proti, kto sa zdržal? Prijatý. Šestka kompromis za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 24 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 36 s ústnym návrhom. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Šestka. Pardon, osmička za. Proti kto sa zdržal? Prijatý. 17 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 13 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 18 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 33 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 34 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 7 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 15 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 16 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. 31 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 32 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 37 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 38 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijatá. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijatá. Tretia časť za, proti, kto sa zdržal, prijatá. Navrh 39 za, proti, kto sa zdržal? Prijatý. 40. Po častiach prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. A návrh 41. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz elektronické záverečné hlasovanie o návrhu stanoviska v zmysle pozmeňovacích návrhov. Hlasovanie otvorené. Teraz hlasovanie končím. Prijaté. Blahoželáme Daniela Ajuto a aj všetkým tým spravodajcom. A ďakujem. Teraz pokračujeme ďalším bodom na hlasovanie. ktorým je kontrola uplatňovania práva EÚ v roku 2016. Ide o prijatie stanoviska Mariany Petir. Ideme hlasovať. Návrh 33, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 34 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 36 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 39 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 3 za proti, kto sa zdržal, prijatý. 30, pardon, 42, 42 za, proti, to sa zdržal, prijatý. 43 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 44 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 45 za, proti, kto sa zdržal? Toto je potrebné preveriť. Návrh 45, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. 46, kto je za? Kto proti? Ešte raz, kto je za? 46, kto je proti teraz? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Dobre. hovoríme návrh 46. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. Prepačte. A teraz pokračujeme návrhom 47. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 48. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Za, prijaté. 49. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 50. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme 51. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 52. Za? Proti? Kto sa zdržal? Overíme. 52. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 53. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Hovoríme 53. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 54. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 56. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Dobre, chcete to overiť? 56. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. 9. Kto je za? Kto je za ešte stále 9? Kto je proti teraz? Kto sa zdržal? Poprosím overiť. Návrh 9, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 1. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 12. Po častiach. Prvá časť za proti, kto sa zdržal prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté, 13 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 14 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté, tretia časť za, proti, kto sa zdržal, overíme tretiu časť, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 15. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Hovoríme. 15. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijaté. 17, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 18, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Dobre, overíme. 18, overujeme hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz 19 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 20, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté 22 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal. Prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal. Prijaté 23, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté 24 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 25 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 26 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 28 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Tretia časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 29 za, proti, kto sa zdržal, 29 overíme, hlasovanie otvorené, koniec hlasovania, prijaté. Kompromis 2 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Prijaté. 31 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 32 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 21. Chcete overiť 32? V poriadku. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Áno, zjavne prijaté. Pokračujeme návrhom 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Mohli by sme prosím odhlasovať unblock dvojku až osmičku, alebo s tým má niekto problém. Môže byť? Dobre, takže 2 až 8 blok, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. A teraz záverečné hlasovanie elektronicky o celom návrhu stanoviska. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme pani Petir. Ďakujem pekne. A teraz ďalší bod. Uh, uh, point five on the agenda. But teraz náš piatý bod na programe, návrh stanoviska porušovanie práv pôvodného obyvateľstva vo svete, vrátanie zaberania pôdy. Návrh stanoviska a jeho spravodajca je Florent Marcellesi. Môžete začať hlasovať, ste pripravení? Dobre, čiže kompromisný návrh 1 za, proti, zdržali prijatý. 15 za. Pozmeňovací návrh 15 za. Proti. Zdržali prijatý. 16 za. Proti. Zdržali prijatý. 17 za. Proti zdržali, musíme si to skontrolovať. 17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. 18 za. Proti. Zdržali. Prijatý. 19 za. Proti. Zdržali. Prijatý. 20 za proti, zdržali prijatý. 21 za, proti, zdržali. Skontrolujeme si 21 otvorené hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 22 za, proti, zdržali, prijatý. Kompromis 2 za, proti, zdržali, prijatí. 29 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali, prijatí, Druhá časť za, proti, zdržali, prijatí. 30 za, proti, zdržali prijatí, kompromis 5 za,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 Prosím, skontrolujeme si 38, otvorené hlasovanie. 38, otvorené hlasovanie. Teraz skončím hlasovanie. Zamietnutý. 39 za, proti, zdržali prijatí. 40 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali prijatí, druhá časť za, proti, zdržali prijatí, kompromisný návrh 6 za, proti, zdržali prijatí, kompromis 4 za, proti, zdržali prijatí, Skontrolujeme si štvorku. Kompromis číslo 4. Kontrolujeme. Hlasovanie je otvorené. A teraz je skončené. Prijaté. Pozmeňovací návrh 47 za, proti, zdržali. Prijatý 48 za, proti, zdržali prijatý. 49 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali prijatý, druhá časť za, proti, zdržali prijatý. 50 za, proti, zdržali zamietnutý, 51 za, proti, zdržali zamietnutý, 52 za, proti, zdržali prijatí, 53 za, proti, zdržali prijatí, 55 za, proti, zdržali prijatí, 56 za, proti, zdržali prijatí, 57 za, zdržali prijatí, 58 za, proti, zdržali prijatí, prijatý, e, zamietnutý 59 za. Chcete skontrolovať 58? Takže hlasujeme 58, hlasovanie je otvorené. Teraz končím hlasovanie. Zamietnutý. 59 za, proti, zdržali Skontrolujeme si 59. Otvorené hlasovanie. Teraz končím hlasovanie. Prijatý. 60 za. Proti. Zdržali. Prijatý. 1 v dvoch častiach za. Proti. Zdržali. Prijatý. Druhá časť za. Proti. Zdržali. Prijatý. Pozmeňovací návrh 2 za, proti, zdržali, prijatý. Pozmeňovací návrh 3 za, proti, zdržali, prijatý. 4 za, proti, zdržali, prijatý. 5 za, v štyroch častiach za, proti, zdržali, prijatý. Druhá časť za, zdržali, prijatý. Tretia časť za, proti, zdržali prijatý, štvrtá časť za, proti, zdržali prijatí. A teraz by som vás chcela požiadať, či by sme mohli hlasovať v blokovo 6 až 10. Dobre, nie, takže 6 za, proti, zdržali prijatý, 7 za, proti, zdržali prijatí, 8 za, proti, zdržali prijatý, 9 za, proti, zdržali prijatý a 10 za, za, proti, zdržali je prijatý. A teraz hlasujeme návrh stanoviska v zmysle pozmeňovacích návrhov. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý, blahoželáme Florentovi Marčelezimu. K tomuto návrhu stanoviska veľmi pekne ďakujem. A týmto končíme naše dnešné elektronické hlasovanie. A teraz máme na programe bod rôzne. Tu by som vás chcela len poinformovať, že naše ďalšie stretnutie sa bude konať 25 apríla od 9. do 13. hodiny do poludnia. Vážení kolegovia, takže ďalším našim bodom na programe eh, je gender mainstreaming sieť a ten začína o desiatej, čiže začneme o desiatej a teraz do desiatej prestávka. Veľmi pekne ďakujem.